pani przewodnicząca! wznawiam posiedzenie. witam państwa bardzo serdecznie. vážení kolegovia začnime s popoludňajším rokovaním. dovoľte aby som vás srdečne privítal e, v poslednej časti e, nášho e, rokovania v rámci marcovej plenárnej schôdze v Štrásburgu. E, dostali ste program. Pýtam sa, či máte nejaké pripomienky k rozdaným materiálom. Zdá sa, že nie, takže tým pádom môžeme považovať program za schválený. Prvým bodom nášho programu je otázka na ústne zodpovedanie.